5 e, návrhov e, uznesení nadväznosti na Irán a prípad pani Širin Ebady. Dávam slovo. Prišiel práve pán komisár. Vážený pán e, predseda, toto je len jeden príklad mnohých ostatných vecí, ktoré sa v súčasnosti v Iráne dejú. Takéto prenasledovanie nás neprekvapuje, ak berieme do úvahy anachrot chronické e, e, a vedenie tejto krajiny. Takisto by nás nemalo prekvapiť fakt, že režim v Iráne vôbec neberie do úvahy e, nejaké tieto uznesenia. Oni tieto uznesenia hodia do koša presne takým istým spôsobom, ako to urobili, pokiaľ išlo o všetky predchádzajúce uznesenia tohto parlamentu. A kto ich môže z toho obviňovať? Oni veľmi dobre vedia, že naše uznesenia sú len slova a nie činy. A podľa ich hodnotenia nestoja ani ani za ten papier, na ktorom sú napísané. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ak chceme naozaj niečo zmeniť v Iráne, tak musíme naozaj prepojiť naše slova s akčnými krokmi. Napríklad PLO musíme vlastne zaradiť na ter- zoznam teroristov. A pokiaľ ide o ďalšie styky s Iránom, tie by sme mali pozastaviť a potom môžeme byť si celkom istí, že orgány v Teheráne nás skutočne budú brať vážne a mali by sme dvakrát uvažovať nad tým, že či budeme takto odsudzovať, pokiaľ ide o, o prenasledovanie e, ich občanov. Takže by sme mali vyzvať vlády niektorých členských štátov EÚ ako Britániu a Francúzsko a kandidátskych členov, ako je Turecko, aby prestali s, hip, s pokryteckým stanoviskom voči Iránu a začali konať efektívne a účinne. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pán predseda. Pani Stila, dve minúty. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ten, to prípad Širin Ebadiovej laureátky Nobelovej ceny je pravdepodobne eh, známa všetkým nám. Bola to eh, prvá súdkynia v tejto krajine, ale potom musela rezignovať na túto funkciu a počas iránskej revolúcie. Vždy sa snažila v podstate obhajovať práva žien a detí, a bojovala za rozvody, a snažila sa obhajovať eh, menšiny a ich práva a nedávno takisto obhajovala členov bahajskej viery, ktorí boli zatknutí a boli prenasledovaní ako mnohí iní v Iráne. Samozrejme, že by sme e, mali obdivovať jej odvahu. My všetci v tomto parlamente nedávno e, založila e, Centrum obhajcov ľudských práv v Iráne a snažila sa zastupovať politických väzňov a pomáhať ich rodinám. Každopádne od samého začiatku sa snažili patričné orgány zavrieť túto kanceláriu a a vyhrážali sa jej, e, zastrašovali ju, e, čelila rôznym hrozbám, pokiaľ išlo o e, jej život a tesne pred Vianocami, keď vlastne toto centrum malo oslavovať 60. výročie ľudský, dohovoru o ľudských právach, sa orgány rozhodli, že toto centrum zavrú preto žiadame české predsedníctvo, aby naďalej konalo v tomto prípade a aby sa toto centrum znovu obnovilo a otvorilo. Naozaj obdivujeme obrovskú odvahu tejto Širin Ebadiovej, ktorá sa bola schopná postaviť proti diktátorstve. Každopádne však musíme naozaj osvetliť všetko to, čo sa deje vlastne v Iráne. A Tí ľudia napríklad, ktorí bojovali proti AIDSu a HIV, tí boli takisto obžalovaní, hoci sa snažili vlastne len pomáhať ľuďom, ktorí ochoreli na túto chorobu. Ja si myslím, že jej boj je aj našim bojom a preto by sme sa jej mali zastať. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Ďakujeme pani Stella, pani Lambertova, dve minúty. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme podporovali tých, ktorí obhajujú ľudské práva bez ohľadu na to, či si myslíme, že nám, nás vlády budú počúvať alebo nie. A toto sú ľudia, ktorí e, obrovským spôsobom podporujú e, e, takýchto ľudí, ktorých práva sú porušované. A toto je skutočne veľmi vážny prípad, pretože ide o útok medzinárodne uznávanej obhajkyne ľudských práv. A toto je signál, ktorý nám jasne naznačuje, že tí ľudia, ktorí spochybňujú isté štátne činy, ktorí spochybňujú isté veci, ktoré sa dejú, tí sú prenasledovaní. Širin Ebadiová eh, čelila eh, mnohým vyhrážkam, pokiaľ išlo o jej život, pretože ona, ona obhajovala členov bahajskej viery v Iráne a eh, vlastne práve kvôli tomuto vlastne bola prenasledovaná. Videli sme za posledných 24 hodín ďalšie, eh, ďalších ľudí, ktorých zatkli. Eh, boli to ľudia, ktorí spolu s ňou spolupracovali a boli to ďalší členovia bahajskej viery. Musíme si samozrejme pri všetkom tom, čo robíme, uvedomiť, že vlastne Ide tu o istý posun, pokiaľ ide o uznávanie ľudských práv eh, zo strany niektorých vlád na celom svete. A toto má samozrejme aj dopad na tie krajiny, s ktorými Eh, Európska únia udržiava styky, pretože sú krajiny, ktoré eh, majú pocit, že nemusia dodržiavať ľudské práva, pretože vlastne spolupracujeme aj s krajinami, ktorým vôbec na týchto ľudských právach nezáleží. A práve preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme skutočne sa snažili dodržiavať isté normy. A tak, ako som povedala, nemali eh, by sme v podstate zvyšovať obchodný obrad s takými krajinami, kde e, sa porušujú ľudské práva, ale mali by sme e, naozaj podporovať všetko úsilie, pokiaľ ide o prácu e, v prospech ľudských práv a tých demokratov by sme mali podporovať, ktorí vlastne čelia nedemokratickým silám. Ďakujem. Pán, Kelam, ako ďalší z autorov. Merci, prezident. Ďakujem, pán predseda. Situácia iránskych občanov, ktorí žijú pod represívnou eh, diktatúrou Mulahov, je naozaj otrasná a neustále sa zhoršuje od roku 2005, a to vo všetkých oblastiach. Preto vyzývam komisiu, aby naďalej monitorovala situáciu ľudských práv v krajine a aby prišla s komplexnou správou o situácii a to v prvej polovici tohto roka. Dnes protestujeme e, proti e, zastrašovaním pani Shirin Ebady, e, aj pokiaľ ide o jej centrum na ochranu ľudských práv. Stále tu padala otázka, aký výsledok chcú dosiahnuť. Toto je otázka, ktorú musíme položiť aj Rade a komisii. Iránsky režim je možno najväčšou hrozbou pre eh, medzinárodný mier a právny štát. Teherán možno bude eh, disponovať eh, nukleárnymi zbraniami, možno nimi už aj disponuje. Irán je tiež najväčším exportérom terorizmu, či už do Iraku alebo do iných krajín. Podporuje Hizbala a Hamas. Európska únia naďalej dúfa, že presvedčí túto diktatúru formou kompromisu a to práve napomáha teheránskému teroristickému režimu v boji proti demokratickej opozícii. tú opozíciu nazývajú teroristami, neoprávnene. Takže naozaj potrebujeme jasné stanovisko, vyhlásenie k ľudským právam a situácii v tejto oblasti v Iráne, e, pokiaľ ide o naše vystupovanie z očí voči Teheránu. Ďakujem. Ďakujem, pán Mejer, na dve minúty, tiež ako autor. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Macakis má naozaj pravdu. Prenasledovanie Širin Evadiovej nie je nejakým izolovaným prípadom. Medzi kritikmi režimu mala dlhodobo privilegovanú pozíciu, pretože má toto Centrum pre ľudské práva. Väčšina obetí iránskeho režimu nám nie je známa tí, čo sú iného názoru, rôzne menšiny, homosexuáli, náboženské skupiny, e, taktiež ženy, toto všetko sú e, ľudia, ktorí sú buď to zatváraní alebo vraždení. To, čo je v Európe normálne, mnohé z toho môže človeka stať v Iráne život. Napriek tomu medzinárodné spoločenstvo nemá príliš veľký záujem o túto šokujúcu situáciu. Takže tá otázka znie, ako to konečne vyriešiť. Medzinárodné spoločenstvo sa zaoberá skôr inými otázkami. Otázkami e, zníženia vojenskej moci Iránu, e, pokiaľ ide o, o oblasti jadrovej energie, oblasti jadra. Ide aj o obchodné vzťahy s touto krajinou, snažíme sa ich vylepšovať. Neustále kritizujeme Irán, sú tu teda určité teda námietky, ale v oblasti ľudských práv stále nedochádza k zlepšeniu. Takže sa určitým spôsobom snažíme Ehm, získať si teheránsku vládu tým, že jedno z hlavných opozičných síl naďalej máme na zozname teroristov. Takže je potrebné, aby pani Širin Ebadiová, ktorá je teda takou prominentkou, oponentkou režimu, je laureátkou Nobelovej ceny a preto um, bola pre ňu zabezpečená sloboda, ale mení sa to, to znamená, že je naozaj potrebné konať, pokiaľ ide o situáciu ľudských práv v tejto krajine. Pán posel, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja mám svoju eh, kanceláriu v Mnichove eh, na ulici, kde žijú množní, mnohí eh, kresťanskí armenci z Iránu. Sú to naozaj patrioti a sú aj veľmi kresťa, veľkí kresťania. To znamená, že Irán, teda pôvodná Perzia, majú obrovskú históriu tolerancie. Tolerancie nielen náboženskej, ale aj národnostnej. Takže je naozaj neiránske a neperské byť takými netolerantnými vládcami ako muársky režim. Toto odporuje tradíciám zakoreneným v tomto eh, starom mm, štáte. Preto si myslím, eh, je, že je potrebné, aby sme konali v eh, záujme ľudí, ktorí tam žijú. Musíme naozaj kritizovať tieto nedostatky. Pani Ebady to presne aj robila, vystavovala sa riziku, dostala Nobelovú cenu. Táto neustále vystupovala za všetky etnické skupiny, všetky náboženské skupiny a my nemôžeme umožniť, aby ju takýmto spôsobom brzdili, aby ju prenasledovali. Potrebuje našu solidaritu. A preto apelujem na České predsedníctvo rady, aby využili dobrú politiku v oblasti ľudských práv aj v tejto otázke. Ďakujem. Teraz má slovo pán Pinior na dve minúty. Za... Pane komisážu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, poprvé by som chcel zdôrazniť to, že tu nemáme očividne zástupcu českého predsedníctva, keď o tejto téme diskutujeme. Podľa mňa je to veľmi smutné. A to, že Česká republika tu nie je zastúpená, pričom ide o taký štát, ktorý má veľké tradície boji za ľudské práva, je podľa mňa veľmi smutné. A skutočne musím zdôrazniť, že je veľká škoda, že tu nemáme žiadno zástupcu českého predsedníctva. Čo sa týka minulosti, tak napríklad nemecké predsedníctvo malo vždy nejakého zástupcu pri týchto diskusiách. Dobre, dnes diskutujeme o Iráne, je to veľmi dôležitý štát v rámci Stredného východu a je to jedna z krajín, ktorá bude mať veľký vplyv na mm, celosvetový vývoj politickej oblasti. A práve preto je veľmi pozoruhodné, že v Iráne sa neakceptujú ľudské práva. Máme tu teraz pani Shirin Ebady, ktorá je nositeľkou Nobelovej ceny a ona je, bola konfrontovaná s kampaňou, ktorú proti nej viedla, e, kam, viedla vláda. Došlo aj k zatýkaniu a tento týždeň, ako Európsky parlament zasadá v Štrásburgu, boli zatknutí, zatknuté ďalšie osoby, konkrétne ich bolo 6. Udialo sa to presne 12. januára. Išlo tu o určité autonómne študentské hnutie v Iráne, ktoré sa snažilo bojovať a upozorňovať na represálie, ktoré sa vykonávajú v Iráne. Potom tu ide aj o prípady lekárov, ktorí bojujú alebo sú, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí eh, trpia na HIV. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Rutovič za UN. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Irán je fundamentalistický štát a preto demokratické inštitúcie majú veľké problémy. V tomto štáte nemôžu vykonávať svoju činnosť. Jednoducho v tom štáte sa vychádza z iných princípov. Vychádza sa z princípu intolerancia. Tak funguje Irán. Samozrejme sú určití politici, ktorí sa snažia zlepšiť imič Iránu a ktoré sa snažia uzatvárať medzinárodné dohody, ale v súčasnosti to vyzerá častokrát Ináč vidíme to na konkrétnom prípade pani Shirin Ebady, ktorá bojovala za ľudské práva. Ona bola ohrozovaná a vidíme, že e, štátne orgány sú slabé, že majú strach z nej, keď takto reagujú. A to, čo sa deje, je nedemokratické a fundamentalistické. Ja si myslím, že musíme konať podstatne radikálnejšie ako doteraz.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 v najväčšej miere porušuje ľudské práva. Čo sa týka pani Shirin Ebadi, ona bola veľmi vážne prenasledovaná a to isté sa týka aj šiestich študentov, ktorí boli zatknutí. Je dobré, že sme využili iniciatívu, že máme takéto uznesenie a podľa môjho názoru uznesenie, ktoré navrhla skupina EPP, lepšie splňa tie požiadavky, ktoré má v oblasti ľudských práv. Keďže ja pochádzam z postkomunistickej krajiny, kde sme nemali možnosť slobodne sa vyjadrovať, myslím si, že to, čo musíme spraviť, je, že musíme podporiť tých, ktorí pracujú za ľudské práva a môžeme dúfať, že to tejto pani pomôže. Myslím si, že bolo dobré, keby sme sa zobrali to tému pri diskusiách o Iráne s Iránom. Ďakujem senhor presidente eh, eu queria não só apoiar esta resolução mas muito em particular apoiar. ja by som chcel eh, nielen eh, podporiť toto uznesenie ale chcel som konkrétne podporiť to čo povedali všetci priatelia slobodného Iránu ako to povedal pán Macakis. A on počiarkol, že najväčší problém spočíva v tom, že ide o politiku zmierenia, pokiaľ ide o režim v Iráne, pretože tu ide o rôzne zmluvy a dodávky ropy, ktoré sú ďaleko dôležitejšie ako čokoľvek iné. Uzavretie tohto strediska pre ľudské práva znamená od samého začiatku, že respektíve naša dnešná reakcia na toto uzavretie by mala byť taká, že by sme mali vlastne pozbudzovať tých, ktorí sú prenasledovaní v nadväznosti na presadzovanie ľudské práva a preto by sme chceli v podstate, aby iránsky e, mujahedíni neboli vymazaní e, zo zoznamu teroristických organizácií. Pán predseda, pán Břežinský e, tvrdí, že jedným z najväčších hrozieb na svete je nestabilita. A to, že vlastne sa prepája Egypt s Pakistanom a je presvedčený, že pokiaľ ide o túto líniu, hlavným bodom je Irán. To znamená, že ak zlyhame a nezvyriešime problém Iránu bez toho, aby sme vlastne zaviedli demokraciu v Iráne, nebudeme môcť eliminovať nebezpečenstvo, ktoré takto popísal pán Břežinsky. Ale som presvedčený, že jednoducho nie je možné eh, nanútiť demokraciu Iránu e, externými, vonkajšími silami. To sa musí udiať v samotnom Iráne. Prostrednícom takých ľudí, ako je pani Ebady. Pretože takíto ľudia veľmi často potrebujú našu podporu a práve z toho dôvodu je veľmi dôležité pre nás všetkých, aby sme podporovali akékoľvek demokratické sily v tejto krajine. Ďakujem vám. Štvrtý kolega požiadal o slovo. Toto nie je obvyklý postup, ale máme dostatok času, pán Zanecký. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ironicky, presne tak ako v prípade Hamasu, čelíme situácii v Iráne, kde tieto orgány eh, boli eh, zvolené eh, touto spoločnosťou. A toto je práve ten problém. My nemôžeme toho urobiť veľmi veľa. My môžeme len hovoriť, môžeme apelovať, môžeme odovzdávať naše posolstva patričným orgánom, môžeme odsudzovať a to, čo sa deje v oblasti ľudských práv a demokracie, ale nemôžeme urobiť veľmi veľa viac. A som presvedčený, že slovo by sa mohlo stať našou zbraňou a bol by to vlastne prostriedok podpory tým, ktorí bojujú za e, slobodu v Iráne. A tých podporujem z celého srdca. Veľmi pekne ďakujeme. Hovorí pán predseda. Samozrejme, že ešte máme predstaviteľa komisie, ktorý by mal prehovoriť. Vážený pán predseda, dámy a páni, Európska komisia veľmi pozorne sleduje vývoj situácie, v ktorej sa nachádza pani Širin Ebadiova, a je presvedčená, že hrozby, ktorým je pani Ebadiová a jej kolegovia vystavená po prehliadke ich kancelárií v Teheráne, ku ktorej prišlo 29. decembra, že toto sú nepriateľné veci. Prehliadka kancelárií je posledným z aktov zastrašovania, ktoré sú nasmerované proti pani Ebadiovej a medzi ktoré patrí aj napríklad decembrové ukončenie činnosti Združenia obrancov ľudských práv, ktoré viedla. Európska komisia preto podporila francúzske predsedníctvo Rady únie pri predložení dvoch prehlásení vo veci pani Ebadiovej, a to 31. a 22. decembra minulého roku. Komisia zdôrazňuje hlavne tú skutočnosť, že iránske orgány musia dodržiavať svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a hlavne právo na pokojné zhromažďovanie, ktoré je uvedené v Medzinárodnom pakte o občianských a politických právach, ktoré Irán podpísal a ratifikoval. Preto musia opätovne povoliť znovu otvorenie tohto strediska a obrancov ľudských práv a poskytnúť mu právne postavenie, o ktoré žiada už veľmi veľa rokov. Práve tak ako v minulosti, ani v roku 2009 komisia nenechá bez povšimnutia nejakú príležitosť, pri ktorej bude môcť e, pôsobiť na iránske orgány, aby e, pani Ebadiovej a ďalším e, obrancom ľudských práv, jednotlivcom alebo organizáciám poskytovali ochranu a umožňovali im ďalej pôsobiť v zemi a nenarušovali ich legitímnu činnosť. Ako všetci viete, Otázky jadrovej energie a ľudských práv výrazne obmedzujú rozsah nášho pôsobenia v Iráne. Komisia bude však aj napriek tomu v roku 2009 pokračovať v spolupráci v oblastiach spoločného záujmu, hlavne v potlačaní obchodu s drogami. Podarilo sa nám takisto zachovať aj niektoré programy na podporu ľudských práv, a riadnej e, správy verejných vecí, napríklad jeden projekt na podporu práv detí, ktorý sa realizuje v spolupráci s UNICEF a projekty na podporu reformy súdnictva. Takisto e, realizujeme isté iniciatívy zamerané na posilnenie spolupráce a výmeny v oblasti vzdelávania a kultúry, výmeny v rámci programu Erasmus Mundus, nedávna návšteva niekoľkých iránskych novinárov v Bruseli alebo vysielanie televíznych programov v perštine ku ktorému by malo prísť zo strany komisie a to si komisia žiada, že by to sa stalo ešte pred koncom tohto roku. Aj napriek tomu je jasné, že pokiaľ v Iráne nepríde k výraznému zlepšeniu ľudských práv, naše vzťahy sa nebudú môcť vyvíjať normálne. Ďakujeme veľmi pekne pánovi komisárovi. Takže týmto by sme ukončili našu rozprávu a hlasovať budeme na konci celej tejto rozpravy. Teraz máme 6 e, návrhov uznesení v nadväznosti e, na situáciu v Gini a dávam slovo pánovi Macakisovi. Pokiaľ ide o Gvineu, tá mala, e, má za sebou veľmi búrlivú históriu. Jedným